Dobrý deň všetkým. Začneme našim zasadnutím. Allora, prima di... Najprv come primo appunto ako prvý bod programu schôdze tu máme schválenie programu schôdze. Máte to vo svojich zložkách a ak tu nie sú žiadne námietky alebo pripomienky, žiadosti o slovo, tak tým pádom ho považujeme za schválený bez úprav. Chcem vám poskytnúť niekoľko informácií. Najprv to, že zajtrajšie zasadnutie v útorok 19. marca po obede vynimočne bude začínať neskôr o 15.30. V každom prípade vám zašleme mail každému s kolegov, členov výboru, aby sme vás informovali, hlavne tých, ktorí nie sú prítomní, Čiže začneme o 15.30, pretože predtým tu máme konferenciu predsedov, ktorá bude otvorená pre všetkých poslancov. A ktorá bude teda trvať od 14 do 15.30. Zatiaľ čo naše zasadnutie výboru začne 15.30 a mala by skončiť táto naša schôdza zajtra po obede o 19.00 hodine. Opakujem, ide o útorok 19. marca, zajtrajší deň. Teraz máme pozmenený program schôdze. Pokiaľ ide o bod 7, ten bol premenený s bodom 19, teda celom vymenený. Správa pána Čičestera bude prerokovaná 19. marca po hlasovaní. Zatiaľ čo? Správu pani Toji budeme prerokovať dnes 18. marca po obede. Bod 9, ktorý sa týka rozpočtu na rok 2014, je odložený na 20. zasadnutie 23. a 24. apríla spoločne s diskusiou ohľadom návrhu rozpočtu pána kolegu Butifokova ohľadom rozpočet na rok 2014 a takisto aj ohľadom mandátu pre trialog. Ďalej. Pokiaľ ide o bod 3, máme tu zápisnice zo schôdz, ktoré sa konali 23. februára. Toto máte v vašich spisoch, ktoré boli rozdistribuované a takisto aj toto, pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, je tým pádom schválené. Teraz prejdeme k prvému bodu ohľadom správy, bod 4 programu schôdze. Ide o systém spoločenstva pre registráciu dobravcov radioaktívnych materiálov. Spravodajcom je pán Bela Kováč, ktorému tým pádom odozdávame slovo a potom budeme mať príspevky tieňových spravodajcov. Tak nech sa páči, pán Kováč, máte slovo. 5 minút. 5 minút. Uh, Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. 3. februára 2012 rada rozhodla, že bude konzultovať Európsky parlament v súlade s článkom 7 článkom Euratom o návrhu návrhu nariadenia rady, ktorým sa zriaďuje e, systém spoločenstva pre registráciu dopravcov radioaktívnych materiálov. Hovorí sa tam o základných bezpečnostných štandardoch e, na ochranu zdravia zamestnancov a verejnosti. No a právny základ je kapitola 3 o Euratom hlavne článok 41 a 43. Tento návrh nariadenia má nahradiť národné postupy výkazníctva a e, bezpečnosti a to nahradením jednotným štandardom implementácia nariadenia e, by mala zabezpečiť zjednodušenie a administratívnych postupov a znížiť a, eh, eh, zamedziť radioaktívnemu žiareniu. Ja chcem zajistiť lepší monitoring prepravy. Navrhujem viacero zlepšení znenia, no a na to, aby sme mali rovnaké zaobchádzanie so všetkými dopravcami, členské štáty, národné orgány by mali zaistiť kritéria na ručenie bezpečnostného certifikátu rovnaké a aby registračný proces bol harmonizovaný. Online usmernenia by mali byť zverejnené. Dynamická pomoc, ktorá vysvetlí všetky e, povinné polička, ako aj ostatné veci, no a bezpečnostný systém by mal začať fungovať eh, ešte predtým, než do platnosti vstúpi nariadenie a okrem toho výmena alebo mechanizmus výmeny informácií medzi členskými štátmi, národnými orgánmi a zákon, legislatívou a to uľahčí cezhraničnú dopravu. Treba to zosúľadiť so súčasnými smernicami a definíciami Euratomu a normami, hlavne tými, ktoré navrhuje IAEA. E Pri preprave radioaktívnych materiálov sú potrebné niektoré dodatočné aktivity, nákladka, uskladnenie, výkladka a treba jasne sa dohodnúť na to, a ktoré aktivity sú v rozsahu tohto nariadenia. Na to, že registračný systém je potrebný v súlade s príslušnou smernicou ďalšími smernicami, ktoré sa zaoberajú zdravotnými rizikami, verejnou správou, zamestnancami v zahraničí a použitými palivami a zdrojmi. Táto smernica má zabrániť vystaveniu radi, vystaveniu radiá, radiácie a harmonizovať kontrolu celej Európskej únii. Keď dopravca žiada o registráciu, jeho dáta musia byť sprístupnené národným orgánom, ktoré poskytujú certifikát na zaistenie lepšieho monitoringu a zabranenie falzifikácií. No a je otázne, prečo táto smernica má obmedzenú, obmedzený rozsah pôsobnosti a netýka sa leteckej a námornej dopravy. Pre tieto druhy dopravy už existuje systém a preto nie je potrebné eh, zavádzať nový systém registrácií. Komisia musí preveriť možnosti rozšírenia najvhodnejších existujúcich systémov. Ja mám názor, že toto bude najefektívnejšie riešenie, ktoré sa dá implementovať najskôr. Aj keď treba to potvrdiť, tak je pravdepodobné, že letecká doprava má najstabilnejší systém, aj keď nový systém má za cieľ zjednodušiť registračný proces, zaviesť transparentnosť a eliminovať bariéry konkurencieschopnému, konkurencieschopnej preprave, treba neustále myslieť na čo najvyššiu bezpečnosť. Hodnotia sa správa o dopade tohto nariadenia bude zverejnená o dva roky po implementácii. No a na záver si myslím, že prepravca by mal mať povolené aktualizovať svoje údaje bez zbytočnej administratívnej záťaže. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, kolega Kováč. A teraz odovzdávam slovo pánovi Karinšovi, ktorý nahradil kolegu Marinesku ako tieňového spravodajcu dve minúty. Uh, Ďakujem pekne, ja hovorím v mene Mariana Marinesku. Ja vítam tento návrh. Európsky centralizovaný systém registrácie prepravcov radioaktívnych materiálov na vnútroštátnu zemnú mm, dopravu je potrebný a obyvateľov musíme chrániť pred akýmkoľvek hrozbou radiácie. Ja sa pýtam komisie, ako bezpečne, aký bezpečný bude tento systém, aká je záruka, že žiadatelia z tretich krajín pre prepravcu, ktorí chcú vstúpiť na územie EÚ, bude spĺňať štandardy EÚ. Čo sa stane, ak členský štát, e, ktorého územie, na ktorého územie má vstúpiť ako prvé, zamietne poskytnúť certifikát žiadateľovi, alebo keď jeden alebo viac štátov odmietnú dať eh, súhlas. No a tretia otázka znie, aké sú záruky pre občanov EÚ, že povolený dopravca je bezpečný a že podmienky plne spĺňajú európsku a národnú legislatívu počas celej cesty, celej prepravy, hlavne keď hovoríme o eh, radioaktívnych materiáloch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Vidal Quadros. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tento návrh nariadenia sa zameriava na cieľ, ktorý Európska únia vždy sa snažila zapracovať a to neustále vylepšovať kritéria bezpečnosti. V tomto prípade chceme vytvoriť, tak ako to bolo už povedané, systém spoločenstva pre registráciu dopravcov radioaktívnych materiálov, aby sme vedeli zaregistrovať ich číslo, ich aktivity a takisto aj opatrenia v prípade bezpečnosti, ktoré boli prijaté a zároveň zabezpečiť to, aby všetko si členovia oveľa ľahšie mohli e, skontrolovať e, splňanie noriem e, bezpečnosti dopravy radioaktívnych materiálov na obyvateľstvo a takisto aj na personál, ktorý je tomu vystavený. Takisto to má svoje výhody a takisto aj pre vnútorný trh, pre samotných dopravcov, pretože teraz je to predmetom viacerých noriem, viacich postupov rôznych členských štátov, kde sa tento materiál prechádza. A ak to bude platné pre celé európske spoločenstvo, tak týmto sa eliminujú náklady, administratíva, byrokracia, čo je veľmi, veľmi dobré pre ekonomickú aktivitu v tomto sektore. Keď sa to stane skutočnosťou, Paralelne by sme mali zaviesť tento európsky register tým, že sa eliminujú tie vnútroštátne registry, pretože nechceme, aby nadriadiť e, novú e, byrokratickú vrstvu e, na tie existujúce. Je tu určité upresnenie, pokiaľ ide o tie kritéria, ktoré treba splniť, aby sa mohol certifikovať tento register. Nariadenie sa odvoláva na smernicu Eurotam 96-99 o základných normách ochrany pracujúcich a personálu obyvateľstva pred radioaktívnym žiarením a takisto aj smernice 2008-68 ohľadom pozemnej dopravy eh, nebezpečných eh, látok. Toto sú všetko smernice a ich implementačné akty. V jednotlivých členských štátoch môžu mať rôzne ustanovenia, rôzne požiadka, požiadavky, ktoré sú špecifickejšie a niekedy dokonca aj rôznorodé. Preto je toto veľmi dôležitý aspekt, ktorý by mal ošetriť presne to, eh, čo práve spravodajca vypichol v tejto svojej správe. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Vidal Quadros a teraz kolegyňa Jordan. Chvála lepa. Pre... No, ďakujem pekne, predsednička. Vo výbore Envy som pripravila svoje stanovisko a názor o tomto dokumente a dvoch výboroch No, budem obhajovať rovnaké stanoviska. Myslím, že jednotný systém registrácie je dobrý návrh. No a podľa toho, čo už bolo eh, uvedené o bezpečnosti a lepšej ochrane, to myslím, že to eh, znamená tiež eh, zmenu, alebo teda zníženie záťaže pre prepravcov, ktorí pôsobia cezhranične. No a tým, tým sa teda odstráňa rôzne bariéry v podobe rôznej legislatívy. Máme systém uznávania týchto certifikátov, ale len vtedy, keď budeme mať jednotný systém, to znamená, že nie každý členský štát bude, nebude vytvárať vlastné normy. Potrebujeme jednotné uh, normy, rôzne systémy škodia kvôli chýbajúcej dôvere. To môže byť eh, ďalšia prekážka a zdroj nedôvery občanov. No ešte jedna vec, eh, čo som to, v tomto návrhu zistila, je, že keď eh, poskytovateľ služby nesplňa podmienky, tak orgán musí prijať opatrenia, aby prepravca prijal slyšné zmeny. No a predtým, než bude chyba odstránená, e, musí prepravca zákaz a pôsobiť, no a to musí platiť pre všetkých. Myslím, že sa môže tiež stať, alebo mohlo by sa stať, že niekoľko administratívnych orgánov e, bude trochu slabšie ako ostatné, no a môže sa tam objaviť nejaké nejaké nedostatky, treba sa na to v každom prípade pripraviť a prijať opatrenia pre takéto prípady. Lehody treba jasne definovať, lehody o tom, kedy komisia má podávať parlamentu správy. Mám ešte niekoľko otázok. Prvá otázka, či by mal tento systém platiť pre všetky zdroje radioaktívneho žiarenia. Bežne majú vojenské veci e, výnimku. Ďalšia otázka, koľko bude tento systém stáť a môže nám komisia zaručiť, že sa nestane to, čo sa stalo v LC, e kde cena bola príliš nízka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz e, v mene komisie chcem sa spýtať, či niekto sa chce vyjadriť. Nech sa páči. Thank you, <clears throat> chairman. Ďakujem, predsednička. Ďakujem vám za pozitívny prístup k nášmu návrhu základné, alebo smernice o základných bezpečnostných štandardoch podľa zmluvy Euratom stanovuje základné bezpečnostné štandardy pre bezpečnosť a zdravia zamestnancov a širokej verejnosti pred radioaktívnym žiarením. Týka sa to všetkých postupov, ktoré súvisia s hrozbou, alebo kde je riziko žiarenia no a v súlade s touto smernicou doprava podlieha výkazníctvu a autorizácii a povoleniu. Náš návrh nahrádza povinnosť a systémy autorizácie, udelovania teda povolení a, a, a zavedením bezpečnostných štandardov s e, jednotným systémom registrácie, ktorý bude platiť vo všetkých krajinách Európskej únie. No a takýto prístup tak prispieje k zjednodušeniu postupu, už to bolo povedané, zníži administratívne náklady pre prepravcov a odstráni bariéry vstupu. Základný element navrhovanej legislatívy je elektronický systém pre registráciu dopravcov. Zaznelo k tomu pár otázok. Bohužiaľ, nie je možné, aby systém bol spustený pred prijatím nariadenia. Je to otázka rozpočtových postupov, že peniaze môžeme investovať len po tom, čo bude prijaté nariadenie a by ste mali pre, predstavu o nákladoch, tak momentálne odhadujeme, že náklady budú približne 1 milión eur a je jasné, že naši špecialisti a informatici, počítačoví experti e, čo najviac zabezpečia celý systém pre registráciu. Nariadenie príjma odstupňuje odstupňovaný prístup, no a navrhované nariadenie sa vzťahuje na všetkých dopravcov, ktorí prepravujú radioaktívny materiál v rámci spoločenstva alebo z tretích krajín do krajín spoločenstva a je jasné, že žiadosti prepravcov z tretich krajín musia byť čo najdetálnejšie preverené, tak ako je to v prípade prepravcov z kraj členských štátov. Netýka sa to prepravcov, ktorí prepravujú radioaktívne materiály e, lietadlom alebo loďou. Tu už bolo povedané, že pre leteckú dopravu máme sofistikovaný systém. No a čo sa týka bezpečnostných aspektov, tak už existuje legislatíva, no a toto je to je zmerenia o preprave radioaktívnym materiálom medzi, medzi členskými štátmi a tiež dozor nad zásielkami použitých palív. No a tieto legislatívne akty sa budú uplatňovať aj naďalej. A tieto legislatívne akty, a toto bola jedna, otázka, jedna z otázok, budú tiež zaručovať aby sme mali v celom spoločenstve bezpečnú dopravu. V viacerých eh, príspevkoch sme sa dotkli eh, otázky spoločných alebo harmonizovaných kritérií. No a toto je predmetom eh, práce, ktorá prebieha aj na pracovnej skupine Rade, ktorá sa zaoberá otázkami jadrovej energetiky je to aktuálna vec a spolu s členskými štátmi momentálne uvažujeme na tom, nad tým, ako k tomu na čo najlepšie pristúpiť a sme veľmi vďační e, spravodajcovi za to, že to uvedol ako jeden z prvých bodov. To je vypracovanie kritérií pre registráciu. Pani predsednička, my týchto otázkach. Radi poskytneme všetky informácie spravodajcom, ktorých máme, ktoré sme dostali z členských štátov a je jasné, že kritéria musia predísť narušeniu hospodárskej súťaže v systéme. A ja som presvedčený o tom, že záverečný cieľ je dobrý, aby sme mali harmonizovaný jednotný systém registrácie cross-border transport of radioactive material pre prepravu radioaktívnych materiálov a my budeme zaručovať, aby doprava ostala čo najbezpečnejšia alebo ešte bezpečnejšia, ako to bolo doteraz. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz má slovo kolega Kovač. Na záver 3 minúty. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a hozzásolásokat különös tekintettel a Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem e, vašim e, všetkým kolegom za vaše pripomienky, hlavne zástupcovi Európskej komisie. Som si istý, že budeme môcť dobre spolupracovať a určite nájdeme tie spoločné body, ktoré budú akceptovateľné pre všetky členské štáty a ktoré bude môcť akceptovať takisto aj Európska komisia. Chcem vás požiadať, kolegovia a kolegyne, aby ste mi mohli zaslať e, všetky tieto pripomienky, eventuálne aj detailnejšie a e, aby ste mi predložili pozmeňujúce návrhy, ktoré by zapracovali na e, tieto vaše pripomienky do hĺbky. Ďakujem. Grazie, kolega Kovaš. Volevo solo ricordare. Ďakujem pekne. A chcem vám pripomenúť konečné lauty. Pokiaľ ide o túto správu pozmeňujúce návrhy, Hm, budeme predkladať 13. maja, zatiaľ čo 16. E, maja na obed bude konečná lehota pre prekladanie pozmeňujúcich návrhov a my si myslíme, že budeme môcť to odhlasovať 19. 20. júna a aj v júli budeme môcť hlasovať v záverečnom hlasovaní. Teraz máme ďalej e, správu pána Kariša, vlastne dve správy pretože budeme sa im venovať spoločne bodu 5 a bodu 6. A teda dáme teraz dvojitý čas v dispozícii kolegovi Karinšovi, aby, sa, aby nám mohol predstaviť bod 5 a bod 6 svoje dve správy spoločne. Thank you very much, Chair. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokúsim sa stručne. Periodické testy eh, prevádzkej schopnosti motorových vozidel, to je taká emocionálna záležitosť, aj keď možno nie pre náš výbor. Ja som sa stretol s rôznymi ľuďmi, ktorí hovorili o rôznych faktoch, číslach. Na hearingu som si uvedomil, že každý, kto sa pozerá na štatistiku, E, tak sa na to pozerá trošku z iného uhla a je teda dosť veľký chaos v tom. Ja som vo svojej správe e, teda zapracoval niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré sa toho týkajú. Poprvé otázka, ako často by malo mm, vozidlo podehať kontrole aj tie, ktoré teda uh, idú uh, rýchlosťou nad 40 kmh, aj keď viem, že toto je veľmi citlivá vec pre britský polnohospodársky priemysel, ktorý zdá sa je momentálne najhlučnejší, ale skôr je to otázka pre výbor pre dopravu. Hmm, tam určite tiež sa viacerí zaoberajú tou interpretáciou štatistiky. Takže ja vo svojej správe som sa skôr zameral na tie veci, ktoré podľa mňa by prospeli spoločnému záujmu e, Čiže sú to také rôzne odčítania e, štatistík e, pri predaji aut a tak ďalej. Nikto vlastne presne nevie, aká bola tá hodnota vozidiel mm, rok predtým. Keby to bolo vzdielané elektronicky, tak by to pomohlo spotrebiteľom, pretože tu je veľa neistoty. No potom je tu ešte otázka bezpečnosti, koľko kilometrov auto vlastne prešlo to môže súvisiť s bezpečnosťou tohto vozidla. Takže čo sa týka periodickej technickej kontroly, Tam by sa to malo vlastne kontrolovať elektronicky, ja som to uvádzal vo viacerých pozmeňovacích návrhoch. A druhá správa, technická kontrola na ceste, teda tých užitkových vozidiel napríklad nákladné auto, keď zastavia na ceste, aby preverili, či e, vlastne splňa štandardy, tak v Európe máme vlastne ten problém, že sú v členských štátoch veľmi odlišné štandardy. Vrátanie tých technických e, špecifikácií, čiže ak e, je vaše vozidlo kontrolované v štáte A a tam je schválené, možno v štáte B by to isté vozidlo mm, bolo považované za pochybné a v členskom štáte C by to isté vozidlo bolo považované za neschopné prevádzky z technického pohľadu. Takže uh, my chceme, aby to bolo také nejaké spoločné vnímanie, spoločná interpretácia toho, čo je a čo nie je bezpečné. Máme teda rôznu situáciu v členských štátoch, ale pokiaľ ide tie užitkové vozidlá niekde uprostred Európy, kde sú to skôr tranzitné krajiny, tam eh, mnoho eh, aut prichádza z iných členských štátov. Je teda dôležité, aký je stav vozidla mm, ktoré prichádza z jedného členského štátu do druhého. No a potom krajiny na periférii Európy, tam to možno nie je až taká veľká vec. Takže opäť v tejto správe e, toto je taká, e, taký, po, uberal som sa takým podobným spôsobom. E, mali by sme teda si elektronicky vymieňať informácie. Komisia navrhuje, aby e, vodiči mali osvedčenie pri sebe a toto by malo byť k elektronicky k dispozícii. A čím viac je e, tento systém vzdialený medzi členskými štátmi, e, myslím, že o to viac tu bude e, nejaký spoločný základ na vybudovanie spoločných štandardov, teda vyvinutie nejakých spoločných štandardov. No a správa komisie uvádza, že ja som to už spomínal, článko, že by sa nemalo diskriminovať, ak sa robí technická kontrola vozidla e, v závislosti teda od krajiny pôvodu. Ja som navrhol určité zmeny, čo by sa teda malo stať, ak kontrol alebo inšpektor zastaví to vozidlo na ceste, e, pokiaľ teda by tam boli nejaké nebezpečné nedostatky, tie spadajú do tej tretej kategórie nedostatkov Čiže môže to mať okamžitý, bezprostredný dopad, teda môže to byť bezprostredné nebezpečenstvo, buď pre vodiča daného vozidla alebo kohokoľvek iného na ceste. A komisia teda má k tomu pripravené znenie, že by takýto inšpektor mohol mať právo na to, aby zabezpečil, že Ehm, to vozidlo bude bezpečné. Čiže pokiaľ je tam takáto nejaká kategória nebezpečných nedostatkov, tak by sa to malo okamžite ehm, teda stiahnuť a aby, aby okamžite riešiť, aby to šlo teda do čo najbližšej uh, opravovne. Nebudem už dlhšie sa teda k tomu vyjadrovať. Uh, Myslím, že je to veľmi zaujímavá téma, no možno nie z pohľadu nášho výboru. Takže opäť z môjho pohľadu elektronické zdieľanie informácií je dôležité. Čím viac, tým lepšie. Vytvorilo by to základ spoločného systému v EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne kolegovi a odovzdám slovo pánovi kolegovi Glantovi. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pán Karinč v mene Benda Langeho, ktorý tu dnes žiaľ nemôže byť prítomný, by som chcel teda predniesť jeho stanovisko. Pokiaľ bezpečnosti v cestnej premávke má tento návrh nariadenia dopad aj na priemyselný rozvoj a jednotný trh. Takže k bodu 5. Osobné vozidlá mimoriadne sa mi pozdávajú pozmeňovacie návrhy 3, 6 a 7. Tá trojka, povinnosť kontroly by mala byť k dispozícii elektronicky, tento veľký papier, veľkoformatový je veľmi e, taký ťažkopádny. Šestka, to je tiež dobré, využitie historických e, elektronických údajov je zmysluplné a sedmička, vzájomné uznávanie je zmysluplné, pokiaľ dojde k preregistrácii alebo cezhraničných predajoch, avšak e, sú potrebné porovnateľné štandardy. Takže ešte k 3.7. Definícia historických vozidiel musí byť sprísnená aby bolo jasné, že takáto výnimka platí len pre tieto vozidla. Historické vozidla sú bezpečné, bezpečnejšie a lepšie udržiavané než normálne a v Európe je veľký trh. A minimálne 25 miliard eur je tam obrad, takže preto je potrebné to jasne definovať. A toto môže byť potom určite také východisko pre nejaké ďalšie národné úpravy v členských štátoch. Článok 3 Definícia periodickej technickej kontroly by mohla byť ešte presnejšia e, popri typovom schváľovaní. Potom článok 4. Technická periodická kontrola je naozaj rozhodujúca. E, mal by tu byť nediskriminačný prístup aj k tej tzv. OBD, onboard diagnoze. diagnóze aby sa umožnila vlastne aj hospodárska súťaž. No a článok 5.2 vzhľadom na e, zvýšenú trvanlivosť týchto vozidiel M1, N1 a vzhľadom na technické možnosti, ktoré ste tiež spomínali, pokiaľ ide napríklad o e, manipuláciu tachometra, Takáto možnosť by sa tu mala vyškrtnúť, takže musí byť jasné, že pri periodických technických kontrolách sa preveruje funkčnosť a nie iba vo všeobecnosti e, typové schváľovanie náhradných dielov, to ani nie je možné, pretože niektoré náhradné diely sú zabudované, takže sa ani nedajú e, preveriť. A niekedy sa zabudovávajú e, náhradné diely bez typového schválenia. No, nesmie sa obmedzovať eh, voľné dodávanie náhradných dielov. Článok 12. Je dobré, že sú tam kvalifikačné požiadavky na eh, inšpektorov, avšak členské štáty, ktoré skonštatovali vyššie, ktoré si stanovili vyššie štandardy, by mali mať možnosť tieto štandardy zachovať. Treba samozrejme e, podporiť aj primerané vzdelávanie, potom porovnateľnosť e, technických periodických kontrol, e, vyžaduje dohodnutie sa na nejakých spoločných technických štandardoch, napríklad ISO. Článok 15.1, prístup k platforme, elektronickej platforme o informa- in- informáciách vozidla, to má byť možné pre všetkých zainteresovaných a článok 18. Komisia by mala Európskemu parlamentu pravidelne podávať správu o tomto nariadení vzhľadom na situáciu na jednotný trh. A ešte pripomienka k prílohe. Európsky automobilový priemysel podlieha veľmi prísnej legislatíve o výfukových plynoch. To má kľúčový význam a preto by tá kontrola mala byť čo najpresnejšia, aby výrobcovia, ktorí nemajú dostatočnú Eh, udržateľnosť eh, predpísaných hodnôt, eh, boli zistení. No a v konečnom dôsledku šestka k, k nákladným vozidlám. Pre nákladné vozidlá platia niektoré tieto úvahy z oblasti osobných vozidiel a inak vám teda pán Lange ďakuje pán Karinš za spracovanie tejto správy a takisto e, pripája sa k vášmu názoru, pokiaľ ide o bezpečnosti v tranzitných krajinách. Ďakujem. Grazie, kolega Glante, la parola. Ďakujem pekne, kolega Blante. A teraz má slovo pán kolega Kramer. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich kann mich äh, im Wesentlichen meinem Vor Ďakujem, pani predsednička. V zásade sa pripájam predrečníkovi. Ďakujem spravodajcovi za to, čo tu predložil. Všetko, sa to, eh, všetko to môžem v podstate podpísať. Ale ešte by som chcel povedať, že výbor pre priemysel eh, sa nemusí vzdať eh, toho, že by vo svojom stanovisku poukázal na také aspekty, ktoré by sa snáď mali najmä diskutovať vo výbore pre dopravu. Myslím, že je dôležité sledovať ten cieľ, že chceme zvýšiť bezpečnosť premávky v Európe a nahrávané opatrenia musia byť primerané tomuto cieľu a myslím, že aj vo výbore pre priemysel je celkom vhodné vyjadriť sa k tomu, či je naozaj nevyhnutné pre staršie vozidlá e, realizovať každoročne technickú kontrolu. Ja môžem povedať za svoj členský štát, tam sa to zvážovalo, že by sa takto e, robili tie kontroly a dodnes na základe jednotlivých jedin- jedin- jednoznačných vedeckých výsledkov nie je dokázateľné, že tie technické kontroly pravidelnejšie zvyšujú premávku, bezpečnosť premávky, aspoň teda u nás a predpokladám, že inde to e, nebude iné. U nás teda len percento všetkých nehôd súvisí s nejakými technickými zlyhaniami, čiže zbytočne by sa tu iba zvyšovala byrokracia, ak by sme teda predpísali, že technická kontrola sa má robiť každoročne. Ja chcem podporiť to, čo tu zaznelo ohľadne prístupu k dátam. Tieto e, kontrolné miesta musia mať prístup ku všetkým dátam, aby bolo možné preveriť bezpečnosť vozidla. Zdieľam to, čo povedal kolega Glante, aby teda tieto miesta kontroly e, e, sa sústredili na funkčnosť, schop, funkčnú schopnosť a bezpečnosť vozidla to treba posilniť. Ale pri všetkom tomto musíme zohľadniť aj to, že e, zákon o cestnej premávke spadá vlastne do kompetencie členských štátov a mali by sme sa vystrihať toho, že by sme tu v členských štátoch, e, tu v parlamente stanovali, kedy má nejaký kontrolór e, stiahnuť vozidlo z obehu. Myslím, že to naozaj treba nechať členským štátom a trh mnohé veci úro, u, vyrovná aj sám. Východoeurópsky špeditér, ktorý má nejaké staré, nefunkčné, veľké nákladné auto by a chcel by sa dostať teda na cesty u nás, tak asi sa mu to podarí len raz, pretože u nás tie technické kontroly aj na ceste na diálnici sú prísne a preto som presvedčený, že trh tu zohráva pozitívnu, takú čistiacu funkciu. A ešte posledná veta, tiež otázka pre výbor e, pre dopravu, ale možno aj my sa k tomu môžeme vyjadriť. Nie je nevyhnutne dôležité rozšíriť túto úpravu aj na motorky alebo mopedy. Technická bezpečnosť a funkčnosť do akej miery naozaj znižuje eh, mieru nehodovosti. Zatiaľ chýbajú nejaké skutočne vedecké poznatky, aby sme mohli povedať, či je naozaj nevyhnutné záväzne rozšíriť tú technickú kontrolu, alebo či to nie je iba nejaká nová byrokracia bez toho, aby sa tým posilnila bezpečnosť dopravy. Takže podporujem vašu správu ešte tiež predložím nejaké pozmeňovacie návrhy na doplnenie, ale nebude to v rozpore s tým, čo ste tu napísali. Takže ďakujem a na konci to bude určite dobré, eh, teda kompromisné stanovisko. Grazie. Ďakujem kolegovi Kamlovi a teraz má slovo kolega Prody. Ďakujem pekne spravodajcovi za tento príspevok, ktorý nám odprezentoval. Chcem len zdôrazniť, ako musí byť obzvlášť e, toto chovanie e, kontrolované, pretože v každom prípade je potrebné, aby bolo zaručené, že tu bude pri brzdení zabrstená tá časť, ktorá zabezpečí stabilitu celého eh, vlaku. Ja si myslím, že musí byť eh, tu stanovené aj oznámenie ohľadom toho vnútorného technického stavu, ktoré pripustí, že tu to bude ošetrené takým spôsobom, aby hlavne tie hranice alebo obmedzenia rýchlosti, ktoré by mali byť prijaté, by mohli byť následne adekvátne kontrolované a implementované do praxe. Ďakujem pekne, kolega Prody a teraz kolega Henin má slovo. Inak. Pardon, excusez-moi, madame. Prepačte, pani eh, predsednička. Je to správa, ktorá ide veľmi dobrým smerom a zaslúži si, aby bola ešte vylepšená. V každom prípade e, údaje, ktoré sú zásadné, tu nachádzame. Poprvé, mať technickú kontrolu takým spôsobom zabezpečená by bola e, buď e, informatickou cestou, alebo na základe papieru, na základe takého dokumentu, že toto vozidlo bolo viackrát skontrolovaného technický stav, tak potom tu budeme mať konkrétne e, údaje a takisto ako aj základné e, náhradné diely, ktoré boli vymenené, e, ktoré zabezpečujú bezpečnosť vozidla. Viete veľmi dobre, že dodávanie náhradných dielov a obchod s nimi je ozajstnou katastrofou na území Európskej únie. Je nevyhnutné, aby tie náhradné diely, ktoré boli vymenené a ktoré sú ktoré spôsobujú problémy pre bezpečnosť, boli práve spomenuté v tejto kontrole technického stavu. A takisto je dôležité, aby sme e, zaviedli veľmi silné sankcie voči tým, ktorí obchodujú. Absolútne súhlasím v tomto so spravodajcom, že to všetko nevyrieši. Ale tí, ktorí podvádzajú, musia vedieť, že keď budú podvádzať, tak to budú veľmi prísne sankcie a že tieto sankcie môžu byť veľmi e, vážne veľmi veľké. Myslím, že dva aspekty by som chcela ešte spomenúť. Je tu spomenutá právne odôvodnenie, že každý šofér motorového vozidla musí dohliadať na to, aby vozidlo bolo adekvátne udržiavané, ktoré využíva a on je zodpovedný takisto za technický stav vozidla. Hm, viete, ja bývam nedaleko Kale oproti Anglicku, kde približne 2 milióny nakladných voziteľ prechádzajú ročne. Chcem vám, vás ubezpečiť, že e, častokrát sú tam vozidla, zostávajú odstavené, pretože nie sú v dobrom stave aktory svojim. Keby aj niečo povedali svojmu zamestnávateľovi, tak e, ten, e, tým pádom by stratili svoju robotu. Pritom si uvedomujú, že ten hlavný zodpovedný za neudržiavanie technického stavu je to hlavne vlastník, ktorý zorganizuje túto prácu, ktorý zadáva prácu. E, Šofer môže byť takisto spochybnený, prečo nie, ale najprv zodpovednosť padá na hlavu majiteľa takéhoto nákladného vozidla. A ešte jeden bod, ktorý som chcel zdôrazniť. Sur la discrimination fondée sur ohľadom diskriminácie, ktorá sa opiera o, o národnosť. Teraz nebudem rozvádza ten epilog na túto otázku a chcel by som vyzvať komisiu, aby eh, niekedy prišla do Kale, aby na vlastné oči videla tie nákladné vozidla, ktoré prechádzajú cez tunel podľa Monšom a eh, na lodiach. Uvidíte, že tam nie je, eh, treba vykonať veľa úsilia, že sú tu nákladné vozidla, ktoré sú vo veľmi dobrom stave a takisto tie, ktoré sú menej dobrom stave, ani vám nepoviem, odkiaľ pochádzajú, ani viac komu nebudem hovoriť, ale stalo by to za to, aby ste sa išli pozrieť na to miesto a pozreli ste sa na eh, škody, ktoré takto páchajú a aká je ich šírka. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. Komisia, chceli by ste sa k tomu vyjadriť? Thank you. <coughs> Thank you, madam. Ďakujem, pani predsednička, za túto príležitosť vystúpiť v tomto výbore. Ďakujem vášmu spravodajcovi za veľmi pôsobivú prácu na tomto technickom eh, spise. Niekedy je to naozaj taký emocionálny, nejaká taká emocionálna téma a teda on sa tým zaberal veľmi racionálne, doplnil tam aspekty, ktoré sú skutočnou pridanou hodnotou e, výboru, ktorý zodpovedá za priemyselné záležitosti. Takže v zásade môžeme podporiť, e, myslíme si, že všetky tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré navrhuje váš spravodajca, e, stoja za podporu. V niektorých prípadoch a samozrejme berúc do úvahy extrémnu záťaž, e, e, ktorú váš spravodajca pripisuje nástrom IT, boli by sme trošku obozretní, pokiaľ ide o niektoré tie navrhované aspekty, napríklad využitie elektronických informácií, platforma medzi členskými štátmi ešte stále nie je plne funkčná, takže myslím, že musíme si uvedomiť aj v texte, že mnohé veci neboli dosiahnuté, ale môžeme podporiť všetky tie navrhované prvky. Čo sa týka tých vodov tu spomenutých diskusí, vlastne zazneli iba pred chvíľou, musím povedať, že áno, musíme popracovať na definícii tých historických vozidiel, to vieme a samozrejme pracujeme na tom veľmi aktívne s kolegami z výboru pre dopravu kvalifikácie inšpektorov. Niektorí z poslancov navrhli, že by sa to malo posilniť. Napríklad e, mal by tam byť odkaz na štandardy ako ISO, ISO štandardy. Myslím, že s tým môžeme súhlasiť s takýmto návrhom. Čo sa týka možného ďalšieho posilnenia aj zodpovednosti držiteľa váš kolega Skale to spomínal. Áno, je to už v texte, ale nemáme absolútne žiadny problém, ak by ste to chceli posilniť. Je to veľmi dôležitý prvok a ja by som e, bol rád, keby spravodajca e, uvedol, že v, pokiaľ ide o Eh, podvody s tachometrom, tam sú aj trestné eh, vlastne sadzby s tým súvisiace, takže eh, nechceli by sme nejak oslabovať text. Skôr by sme to chceli mať také striktné znenie. Toto je jeden z prvkov, ktoré vlastne nebezpečné vozidla držia na ceste. A ešte dve aspekty, ktoré spomínali niektorí e, členovia. Máme jasné dôkazy k dvom aspektom, mm, ktoré nesúvisia s pokusom komisie nejak komplikovať systém, ale je tu dosť e, dôkazov o tom, že všetky vozidlá sú, e, že staré vozidla sú e, zdrojom mnohých nehôd. Je tam silná korelácia, exponenciálny počet nehôd súvisí s vekom vozidla a to, pani predsednička, nás vedie k tomu, aby sme navrhli, že pokiaľ ide o vozidla staršie než 6, možno 7 rokov, že naozaj tam musí byť povinnosť aspoň raz ročne podrobiť e, toto vozidlo komplexnému testu. A to isté sa týka tých e, motocyklov, mopedov, tie sú stále komplikovanejšie, viac a viac sa spoliehajú na nové technológie, podobne ako bežné vozidlá a preto si myslím, že e, teda dôkazy, ktoré máme zo štúdií, jasne ukazujú, že e, ročný test, samozrejme inej povahy, ale takýto ročný test e, dvojstopových vozidiel, motorových dvojstopových je e, kritický pre blaho všetkých v cestnej premávke. Týmto by som to uzavrel. Mnoho podpory, mnohé pozmeňovacie návrhy zlepšia ten text zásadne. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne a teraz ešte odozdávam slovo pánovi Karinšovi. Ďakujem veľmi pekne za pripomienky. Ja už sa teším na konkrétne eh, návrhy pozmeňujúcich návrhov. Možno toto nie je až taká politická eh, téma. Niektoré skupiny prezentovať svoje názory, no ale je to v každom prípade dobré znamenie, že naša správa bude dobrá. A teraz pár pripomienok pre komisiu. Zastupca komisie hovoril o IT platforme na výmenu informácií medzi členskými štátmi a myslím, že práve preto, že toto nefunguje, treba to zdôrazniť aj v našej správe. Ak ako parlament nebudeme na to tlačiť, tak kto už? Myslím, že to je veľmi dôležitý element, ktorý by som v správe rád zachoval. No a čo sa týka ďalšej veci, právnych postihov, článok 19 odsek 2 v v pravidelnom teste spôsobilosti na jazdu po cestách nušia. Je to trochu filozofické. Poprvé treba treba presto manipulovať tachometre. Už historicky, keď sa pozrieme na históriu nášho kontinentu, tak postihy neznamenajú zlé správanie, ale teda neodstráňa správanie. Takže ak budeme vymieňať informácie, tak akékoľvek snahy o podvody by, by boli, eh, by boli zlé. Ak myslím, že minimálne my by sme mali to, k tomu pristupovať tak, tak, že zastavíme túto potrebu pri zdroji, pretože by bolo zbytočné manipulovať počet najazdených kilometrov. No a čo sa týka zodpovednosti majiteľov voči zodpovednosti šoférov, tak myslím, že to je no, odôvodnené. Obidvaja majú zodpo- zodpovednosť, ale vodič spôsobí nehodu a nie vlastník. Takže ako sa to dá riešiť? Ale chápem vašu pripomienku a zohľadním ju. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcela by som pripomenúť, že dátum predkladania pozmeňujúceho návrhu je 20. 21. marca na obed. Potom 25. apríla budeme mať e, hlasovanie na ITRE a na plenárke by to bude v júni. Teraz pokračíme v predprogramu schôdze. Pani kolegyňa Toja, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Je mi veľkou cťou, že môžem predložiť túto iniciatívnu správu, ktorá predkladá tie obmedzenia pre takéto uh, nástroje, takže je to dosť schematické. Tak ako som už povedala, chcem pripomenúť len tie hlavné údaje. Som si istá, že na základe práce čítať moje alebo aj kolegov, pokiaľ ide aj o predkladanie pozmeňujúcich návrhov, budeme môcť uh, zabezpečiť celé bohatstvo a takisto aj varietu uh, týchto pozmeňujúcich návrhov, ktoré táto správa si zaslúži, pretože si myslím, že tento sektor by mal pritiahnuť veľa väčšiu pozornosť zo strany inštitúcií a aj uh, tohto výboru. Chcem len povedať, čo predchádzalo tejto správe. Bolo to uznesenie, ktoré bolo schválené e, parlamentu a veľkou väčšinou v predchádzajúcom mandáte ohľadom e, tejto otázky výboru pre výboru EMPO a takisto aj výboru EDVI. Potom to bola správa, ktorú, ktorej som bola spravodajkyňou, pokiaľ ide o sociálnu ekonomiku a takisto aj o tému všetkých e, súčastí, ktoré sa týkajú sociálneho hospodárstva, nielen družstiev, ale aj všetkých aj ďalších e, zložiek, napríklad vzájomných e, spoločností, tzv. myčiel, ale takisto aj nadácia a tak ďalej. Všetko to, čo sa týka e, vzťahov medzi ekonomikou, e, produktívnou sférou a sociálnou sférou, zamestnaneckou sférou, pretože táto e, zvláštnosť týchto Hm, tém, ktoré tu sú zapracované, by mali byť eh, zapracované tak špecificky, pretože je to naozaj veľmi špecifické, pokiaľ ide o vytváranie práce, zamestnanosti a takisto aj účel takého vzájomného, eh, vzájomnej pomoci, solidarity, reciprocity, takže snažíme sa zosíľadiť eh, ten prvok solidarity s nástrojmi, ktoré využívame pre bežné ekonomické podnikanie. A myslím si, že toto je možné, je možné zabezpečiť podniky, ekonomiku s tým, že sa ponechajú tieto princípy a tieto hodnoty, ktoré sú typické pre práve podniky sociálneho hospodárstva. Táto správa môže byť veľmi eh, dobrou pridanou hodnotou pre Európsky parlament. Komisár Barnier navrhol a eh, eh, Európsky parlament schválil fond pre podnikanie. Myslím si, že sú tu niektoré nástroje, ktoré boli práve spomenuté v takýchto podnikoch, ktoré realizujú welfare a tak ako to povedal aj komisár Barnier na základe jeho návrhu a ktoré boli schválené Európskym parlamentu. Je to akási nová časť z ekonomiky, sociálna ekonomika, o tej sme hovorili veľa, ale veľmi málo sme urobili na základe aj konkrétnych návrhov parlamentu a komisie. Pokiaľ ide o túto správu, ktorá je špecificky zamerané eh, v rámci nášho výboru na eh, družstevné podniky a dúfajme, že to bude akási indikácia pre komisiu, aby urobila konkrétne kroky, tak ako sme sa to snažili vypichnúť v tejto správe, kde by sa valorizovali určité body, určité prvky ale k, k, čo sa objaví určite aj v pozmeňujúcich návrhov, kde sa snažíme e, pomôcť tomu, aby tieto nástroje, ktoré potrebujú tieto družstva, boli zabezpečené a čo nové sa dá vykonať aj zo strany komisie. Takže konkrétne, e, pokiaľ ide o túto správu, mm, ide o družstevné podniky, o ich úlohu v rámci priemyselnej krízy. Takže je to veľmi špecifické. V skutočnosti ide o družstevné podniky v rámci priemyslu, o v rámci služieb, ktoré hm, hm, produkujú takú sociálnu ekonomiku, ktorá ako som už povedala, eh, tieto družstevné podniky, ktoré vytvárajú alebo zabezpečujú služby, zabezpečujú výrobu tovaru a tak ďalej, ktoré môžu byť veľmi rozhodujúce v čase krízy. Krízy, ktorá sa týka práve priemyselnej výbory, môžu to byť príležitosťou na vyriešenie tohto problému, samozrejme aj príležitosťou pretože dokazuje to aj veľký počet eh, družstívnych eh, podnikov. Teraz nebudem, eh, alebo nespomeniem si všetky tie čísla, ktoré sú spomenuté v tomto návrhu uznesenia, ale ide o družstevné podniky, ktoré zabezpečujú služby ktoré prispievajú v priemere približne 5 do nášho HDP členských štátov. Takže myslím si, že je to realita, ktorá je, nie je zanedbateľná a Chcem spomenúť dva dôvody. Poprvé, tieto družstevné podniky, tak aj ďalšie podniky, ktoré vytvárajú sociálne produkty, tak tieto družstevné podniky zostali veľmi odolné voči kríze. E, údaje nám ukazujú, že zamestnanosť bola udržaná v rámci družstevných podnikov, takisto aj kvantita produkcie týchto družstevných podnikov bola dokonca navýšená a teda sú to družstvené podniky, ktoré veľmi dobre odolávajú kríze všetkým tým ťažkostiam okolo a ktoré naozaj sú regionálne zakorenené a tým pádom sú aj odolnejšie voči eh, kríze. A je to možno aj eh, spojené s ich účelom, pretože, ako som už povedala, je eh, pre nich najdôležitejšie zvýšiť skôr výrobu, ako prepustiť zamestnancov. Veľmi zaujímavé údaje vychádzajú zo štúdie, ktorá napríklad hovorí o tom, že vytvárajú sa dokonca tieto družstevné podniky počas krízy. Čiže nielenže odolávajú kríze, ale dokonca dokonca ďalšie aj sa vytvárajú. Vytvárajú, e, e, ich počet sa neustále e, narústa, práve prekvitajú v čase krízy. Ako to vidíme v podniky zakladané mladými alebo ženy, ženami, tie majú oveľa viac ťažkostí, v, pretože práve vytvárajú takéto nové formy Takže mohli by sme veľmi pozorne sa na nich pozerať. A po tretie, družstevné podniky e, veľmi dobre môžu trans- zabezpečiť transformáciu podnikov, ktoré sú v ťažkostiach alebo kde nie je zabezpečená generácia, pokiaľ ide o majite- prevod generácií alebo prevod majiteľov z generácií na generáciu. Ide častokrát o podniky, ktoré majú veľmi dobré produkty, ktoré majú veľmi dobré e, vzťahy, ale v čase krízy z viacerých dôvodov nefungujú. Takže to je jedna alternatíva k e, tomu, aby tento podnik skrachoval, skôr sme ho pretaviť e, na družstevný podnik napríklad v Taliansku, mojej krajine. Máme k dispozícii údaje, takisto aj v Nemecku a vo Francúzsku. A keď som sa na to pozrela, tak dokonca s prekvapením som zistila, ako napríklad e, v týchto krajinách, ako aj v Dánsku, e, vôbec som o tom nevedela, pretože nepoznala som tieto údaje, nemala som ich k dispozícii, že dokonca aj v týchto krajinách družstevný podnik, ako v porovnaní s ostatnými podnikmami eh, urobí si so zamestnancov svojich spoločníkov a to je jedna z ciest, ktorá predchádza krachu podniku. Takže toto je jedna z možností, ktorá ukazuje, že toto je jedno z riešení, ako e, predísť krachu. Takisto aj v rámci parlamentu v prípade reštrukturalizácie sme povedali, že tá prvá cesta najdôležitejšia je e, um, reštrukturalizovať e, podnik. Myslím si, že toto je prvok, ktorý by mohla zohrávať veľmi dôležitú úlohu a ktorá ktoré by sme sa mohli venovať. Potom sú tu aj ďalšie návrhy, ale myslím si, že už som eh, hovorila dosť a už nemám viacej času. Eh, myslím, že je to už skoro 8 minút, takže mm, ďakujem pani, pekne, pani predsednička, hovorí pani spravodajkňa. Eh, chcela som vysvetliť len dôležitosť tejto témy pokiaľ ide o tie najdôležitejšie veci, e, ide o to, že čo sa má urobiť. E, môžu to byť aj finančné nástroje ad hoc, ktoré by sa mohli tuto využiť e, ako v určitá forma podpory, pretože Európska únia musí vytvoriť pilotný projekt, aby sme videli. Ale myslím si, že toto je jeden, jedna z možných riešení, ako zabezpečiť dostatočný kapitál pre takéto podniky. Bude to Ehm, myslím si, zakomponované aj v tých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré budem, ktorým sa budeme venovať v tej druhej časti. Ďakujem pekne, pani Toja. A teraz eh, kolega Karčan. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že to, čo povedala hm, Patricia, je hlavne v tejto eh, chvíli eh, krízy obzvlášť dôležité. Vidím, že je to v záujme Európskeho parlamentu, výbor komisie, aby išla týmto smerom. Ja rešpektujem to, čo bolo povedané. Dokonca by som chcel pritiahnuť vašu pozornosť na nasledujúci bod a to, že by som bol veľmi naklonený tomu, aby sme mohli motivovať, aby sme mohli stimulovať eh, takéto eh, spôsoby práce medzi samotnou prácou a podnikaním, čiže zakomponovať zamestnanca do podnikania. Myslím si, že toto je to, čo by sme, eh, na čím by sme sa mali hlavne v súčasnosti zamyslieť v tých nasledujúcich eh, dňoch, v nasledujúcom období, pretože tie výhliadky idú týmto smerom. Myslím, že keď sa pozrieme aj na minulosť, mali by sme byť ostražití a eh, skúsiť to realizovať tak, že tento systém by nešiel smerom k takým tým podnikateľským normám. Ja mám tak, totiž to strach, že tu bude len akési zamaskovanie sociálneho hospodárstva a družstevníctva, ktoré pozmenia schopnosť podnikov. Nemám len strach, pretože častokrát sme to v minulosti zažívali, že toto nemôže byť alebo stať sa niečím menej, aby sme pozitívne sa snažili zhodnotiť politicky túto možnosť. Myslím si, že flexibilita, takisto dlhá tradícia, ktorú máme za sebou v tejto oblasti, v tomto systéme vytvárania družstevných podnikov a ich e, práce, činnosti, by mohli byť tie základné e, možnosti, ktoré by nám umožnili vyhnúť sa tým traumatickým problémom v budúcnosti. A opakujem, myslím si, že fúzia medzi prácou a podnikaním je alebo sa rovná e, sociálnemu družstevníctvu to, čo nachádzame v tom produkte, v tom dokumente, ktorý máme pred sebou. Využíme to, aby sme mohli pozitívne prispieť k tomu, aby výsledok našej práce bol reakciou na problémy, na ťažké problémy viacerých podnikov, tak e, ako to už bolo povedané. Ďakujem. Grazie, kolega. Ďakujem, kolega Kančal. A teraz má slovo kolega Prody dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. E, chcel by som poďakovať e, takisto aj kolegyni Patricii Latoja za túto správu, za tento dokument. Absolutne súhlasím s tou pozornosťou, ktorú by sme mali venovať e, tejto oblasti, pretože sa nachádzame v takej chvíli, kedy konečne musíme veľmi citlivo sa venovať práve sociálnemu hospodárstvu. My čelíme spoločnosti, ktorá je spoločnosťou osôb, nie kapitálu. A preto by to mali byť práve tieto družstevné podniky, ktoré by mali zohľadniť túto možnosť. Preto je to veľmi dôležité. Má to síce e, taký slabý prvok. Tieto podniky majú slabý bod, ktorý e, je zakomponovaný v kapitalizácii. Takže mali by sme hlavne e, si uvedomiť, že dôležité sú združenia takých družstvených podnikov. Našťastie existuje súlad viacerých združení, ktoré boli vytvorené obzvlášť v Taliansku s e, politickými predpokladami, ktoré sa vybrali cestou pre vytváranie e, takých e, jednotných asociácií. Takže máme tu väčšie možnosti. Tieto asociácie môžu byť zodpovedné za to, aby všetky tieto podniky boli naozaj riadené v súlade s týmito všeobecnými princípmi, ktoré sú práve zodpovednosť, sociálna zodpovednosť podniku, ktorá inštitucionálne vychádza z predpokladov a s noriem našej spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem kolegovi Prodimu a teraz odovávam slovo komisii, ak by chcel sa to vyjadriť. Nech sa páči. Thank you, President. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja som z DJ Enterprise a je tam oddelenie, ktoré sa zaoberá sociálnym hospodárstvom a konkrétne družstvami na a to už viac ako 20 rokov. Počas ostatných 10 rokov myslíme, že sa nám podarilo vybudovať politiku, ktorá v súčasnosti zaručuje družstvám e, rovnaké podmienky, e, keď sa porovnávajú s tradičnými kapitálovými spoločnosťami. Správa pani Toja zahrania všetky návrhy, ktoré by umožnili riešiť priestor, zahrnúť nové myšlienky. No a chápeme, že sa, je to zamerané hlavne na členské štáty a samozrejme komisia rada pomôže pri implementácii takýchto opatrení. Sme veľmi radi, že Európsky parlament je ochotný a pripravený poskytnúť nám pomoc aj morálnu pomoc pri implementácii týchto opatrení. A veľmi radi budeme spolupracovať aj ďalej s pani Toja, čo sa týka rôznych myšlienok. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujem pekne. A teraz sa vám chcem pripomenúť, že dátum predkladania pozmeňujúcich návrhov... A prepačte, hovorí pani predsednička. Odozdávam slovo ešte kolegyni Toja. Eh, budem veľmi stručná a poviem, že chcem, chcem poďakovať všetkým kolegom, nielen tým, ktorí sa vyjadrili dnes, ale tým, ktorí určite prispejú eh, a prispeli eh, tieňovým spravodajcom, aby, ktorí obhatili túto správu, takisto aj ambície, ktorú, ktoré táto téma môže Eh, vyvolať. A chcem povedať, eh, že určite aj s komisiou budeme musieť spolupracovať. A komisia, myslím si, že by mala stále posilňovať svoje štruktúre a to, čo teraz chce urobiť, ale malo by to byť implementované, pretože toto môže byť jedna z možností eh, pre politickú pardon, priemyselnú politiku a tak ďalej. Toto je ten príspevok, ktorý musíme poskytnúť pre oblasť podnikania, priemyslu a samozrejme a zamestnanosti v rámci Európy. Takže budeme určite spolu pracovať a budeme sa snažiť e, veľmi pozorne sa pozerať na návrhy komisie. Ďakujem pekne a teraz sme uzavreli aj to, túto diskusiu chcem pripomenúť, že lohota pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 25. marca na obed a hlasovanie na IT Nitre bude 23. apríla a mm, plenárka by mohla byť, e, na plenárke to bude prerokované v júni. Tým sme vyčerpali aj tento bod programu schôdze a teraz e, na základe článku 70 odseku 4 rokovacieho poriadku budeme mať e, stručné zhrnutie aktivít Eh, v rámci trojstranných rokovaní. Najprv dostám slovo kolegovi Krausmanovi 5 minút, aby nás eh, informoval o situácii. Ďakujem. Ja, thank you very much. Uh... Ďakujem veľmi pekne. Predsednička, Nuž, uskutočnil sa trialóka 29. januára 2013 a hovorili sme o rôznych otázkach, otázkach najskôr alokácie Eh, rozpočtových zdrojov. Blížime sa k cieľu, Európsky parlament 60%, Rada 55%, takže myslím, že sa nám podarí dosiahnuť kompromisa. Dôležitou otázkou bol problém administratívnej záťaže. Európsky parlament si želá sústrediť sa na administratívnu záťaž, e, zatiaľ čo rada hovorí o administratívnej a regulačnej záťaži a to je veľký problém pre zelených, pretože oni hovoria, že regulačná záťaž to robí zákonodárca. No a teraz hovoríme o tom, či by to malo byť tam všetko alebo nie, no ale myslím, že to tam sa nám podarí dosiahnuť kompromis ďalej eh, Prahy Horizon 2020 stanoviska Európskeho parlamentu a rady sú v podstate rovnaké, bude nevyhnutné zaistiť, aby výsledok na kozme e, bol v súlade s výsledkom Horizon 2020 a preto chceme dospieť do konca. No, uvidíme, aký bude výsledok. Európska rada vyslovuje vyslovuje obavy, že Kozma a Horizon 2020 sa môžu prekrývať no, a komisia hovorí, že to by zvýšilo administratívnu záťaž delegované akty. Komitológia, dve inštitúcie sa dohodli, keďže to je citlivá otázka, bude potrebné, aby sa vyriešila na politické úrovni. Špecifické skupiny Európsky parlament sa zaoberal názorom, návrhom komisie. Rada vyškrtla skupiny článku 11 turizmus eh, panuje široká dohoda, že treba ho zre, z, v rámci nariadenia z, z, z, zreformovať. Eh, dve inštitúcie sa dohodli, že eh, tie úpravy nebudú až také zásadné. No a teraz sme implementovali technickú skupinu, ktorá intenzívne pracuje. A ďalší trialog plánujeme 9. apríla Ten problém je, že technické skupiny, či technické skupiny dovtedy završia svoju prácu. 9. E, apríla by mohlo byť isté meškanie, ak e, skupina svoju prácu zatiaľ nedokončí. Takže e, toľko k správe o kosme. Ja som presvedčený o tom, že sa nám podarí dosiahnuť riešenie, tak z radovaj aj Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Krausman, za vašu informáciu. Teraz chcem odozdať e, slovo kolegovi e, Gantemu, ktorý nahradzuje pána Kalfina, ktorý je, e, nám poskytí informácie hľadom rokovaniach v verejnej oblasti. Ich bin heute der Oberstellvertreter hier. Ďakujem veľmi pekne. Ja to zastupujem rôznych kolegov, ale veľmi rád musím povedať, že takže v mene Ivajla Kalfina E, trialóg začal minulý december e, po prijatí správy vo výbere pre priemysel. Bola príležitosť stretnúť sa na formálnom zasadnutí s cyperským predsedníctvom na DigiConnect. Text smernice bol preložený pod, počas e, dialógu, ktorý sa konal 17. januára a 18. februára. Ďalšie strednutie sa uskutoční 25. mája a bude sa zameriavať na politickú dohodu e, v väčšine textu. Hlavné otvorené otázky momentálne riešené e, týkajúce, týkajú sa princípu podľa článku 6 a úlohe a princípu nestranného orgánu článok 4 no a o exkluzívnych dojednaniach článok 11 no, pozícia parlamentu. E, pozíciu parlamentu potrebujú všetky pracovné